kolegovia, my by sme vlastne nemuseli viesť diskusiu o antisemitizme, rasizme a nenávisti v Európe, ale táto rozpráva je dôležitá a potrebná. Antisemitizmus sa šíri v Európe, v mojej e, krajine, vo Švedsku. No a v Európe e, rastie antisemitizmus antisemitizmus vo Švedsku. E, Židia hovoria, že sa e, boja nosiť e, symboly. A ja si myslím, že tento postup proti antisemitizmu bude musieť byť prioritou pre komisiu. Prečo sa to nespomína vôbec v pracovnom programe komisie? Ja by som si rád vypočul komisiu, prečo to tak nie je. No a potom by som chcel podať tri iniciatívne návrhy pre komisiu. Poprvé, financovanie by sa malo zlepšiť na vzdelávanie mladých ľudí o rasizme, o e, nenávisných prejavoch v Európe, ďalej zahraničné financovanie náboženských e, spoločenstiev a treba zastaviť tých, ktorí hlásajú nenávisť a ktoré šíria e, tento extrémizmus. Musíme teda urobiť niečo konkrétne, aby sme rasizmus a extrémizmus zastavili, pretože nepatrí do Európy. Ďakujeme. Pán Benifej Brandon. Ďakujem, pán predsedajúci. V posledných rokoch e, sme boli svedkami znepokojúceho nárastu antisemických prejavov a prípadov aj v Taliansku sa objavili napríklad písané e, symboly antisemitizmu, útoky proti e, preživším holokaustu a tak ďalej. Častokrát to zakrývajú politické strany, ktoré už využívajú nacizmus, aby získali podporu takíto lídry už aj otvorenie majú antisemické prejavy. Pred pár týždňami e, sme prijali v parlamente pani Segre, ktorá prežila osvienčím. Dnes musíme e, využiť jej príklad. Ona odmietla napríklad e, pozvanie na diskusiu o antisemitizme, kde sa mali zúčastniť exponenti extrémnej pravice. Takže naozaj takýmto spôsobom musíme bojovať proti týmto ľuďom. Musíme byť v parlamente v prvej línii boja pretože e, a máme takisto aj pracovnú skupinu pre antisemitizmus. E, to je už dobrý signál a dobrý krok. Musíme takto pokračovať aj naďalej. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Hakarajnen, eh, pán Hakarajnen. Ďakujem pekne. No zabudáme niekedy na pravdu. Jeden zo, život, zo Židov raz povedal, že e, hrozbu vykonávajú väčšinou muslimovia, extrémisti, či už na e, e, e, ľavici a pravici ohrozujú životov. Musíme niečo spraviť s antisemitizmom, ale na druhej strane e, sú ľudia, ktorých obdivujú e, z e, rasizmu a niekedy sa zase hovorí e, neoprávnenie, že sme racisti. Vždy môžete niekoho nazvať rasizmom, pretože je na seba hrdý. Mnohí boli hrdí na to, že nie sú takí, akí boli republikáni. No a niekedy je veľmi ľahké útočiť na niekoho, že je nacionalista. Niekedy sa trestajú ľudia, ktorých označujú ako rasista. Ďakujem pani Jenbo Salima. E, ďakujem. E, musíme zabraniť tomu, aby sa osvienčím e, zopakovala, ale napriek tomu diskriminácia pokračuje e, na Balkáne napríklad. Potom máme jezidov, kurdov, koptov, falašov, e, moslimských indov, moslimov Rohingya, palestínčanov. Dnes e, konštatujeme, že musíme trošku aj zmeniť pohľad na tieto útoky, ktoré sú aj psychologické, aj fyzické. Boj proti diskriminácii nesmie byť popisovaný špecifickým vokabulárom. Intersekcionalita a diskriminácia. To sú dôležité slova, ktorými popisujeme túto veľkú výzvu a zároveň to musíme sklbiť solidaritou pre všetkých boj proti diskriminácii musí byť e, univerzálny bez ohľadu na pôvod, náboženstvo, presvedčenie, sexuálnu orientáciu. Je jedno, kto je utláčateľ a kto je utlačovaný. Nemusíme byť ženou, aby sme chránili ženu. Nemusíme byť židom, aby sme obhajovali žida. Nemusíme byť moslimom alebo homosexuálom, aby sme obhajovali moslima alebo homosexuála. Ozvíme sa vždy, keď nejaká ľudská bytosť je diskriminovaná. Ďakujem pán Alexander Ďakujem, Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že politické reči blednú, keď sa pozrieme na čísla. Antisemitizmus v dnešnej Európe je na vzostupe, je to megaproblém. Za 10 rokov 60 tisíc Židov opustilo Francúzsko. Z údajov Európskej agentúry pre ľudské práva vyplýva, že 38 Židov zvažuje odchod z Európy. Niektoré čísla sú hrozné. Nemecko zdvojnásobenie na 44 za 5 rokov. Švédsko zdvojnásobenie na 35 za 5 posledných rokov. Francúzsko 44 Belgicko e, sme v Belgicku teraz 42 Maďarsko, ktoré často je tu obviňované, je jediná krajina, kde sa znížil počet Židov, ktorí chcú odísť o 10 Čo teda robiť? Ustanoviť definíciu antisemitizmu, zakázať Hizbolách a skončiť e, s protiizraelskou antisemitickou zahraničnou politikou.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 modrú kartu z mojej strany. Môže sa poučiť, na čo e, slúži tento nástroj. Ja som pozorne počúval jeho vyjadrenie a samozrejme mi hovoril z duše, ale chcem mu dať priestor aj na to, aby zareagoval. Rasizmus nie je iba antisemitizmus. Vy ste sa vyjadrili iba o židovskom rasizme, o antisemitizme, ale máme tu ďalšie formy rasizmu a vnímate tieto formy takisto ako odsudenia hodné? Samozrejme, že sú podľa mňa zásadné a dôležité, ale antisemitizmus vzhľadom na históriu nášho kontinentu, na to, čo sa odohrávalo v 20. storočí, to je podľa mňa mega problém. A z čísel to jasne vyplýva, že je to obrovský problém a že to súvisí s politikou um, voči migrácii a nesmieme predtým zatvárať oči. Politické reči blednú, keď to porovnáme s reálnymi číslami. Máme prieskum. Naša európska agentúra sa pýtala 16 tisíc židovských občanov. To nie je nejaká vzorka 500 občanov. Ďakujem. Teraz pani kolegyňa Anna Mišel Asimakopoulou. Ďakujem, pán predsedajúci. Za posledných 10 rokov antisemitizmus opäť e, ukázal svoju nechutnú tvár v Európe. Bohužiaľ je to podložené aj číslami. Podľa Eurobarometru z roku 2019 je e, tu diskrepancia, pokiaľ ide o vnímanie antisemitizmu. Takmer 90 Židov sa domnieva, že antisemitizmus narastá, ale iba 36 Európanov s tým súhlasí. Európa nemôže dovoliť, aby tento jed sa ďalej šíril. Je potrebné teraz chrániť židovských občanov a mm, je treba efektívne bojovať proti páchateľom. Bez pochyby Hizbalách, e, najsmrtonosnejší e, nástroj Iránu je e, obrovská hrozba pre Židov v Európe aj mimo Európy. Je to antisemická sila, ale napriek tomu Európska únia odmieta nasledovať niektorých svojich spojencov, ako Spojené kráľovstvo, alebo USA, alebo Kanadu. Európa odmieta ukončiť toto falošné rozlišovanie medzi politickým a vojenským krídlom Hizbalahu. A Hizbalah samotný to nazýva vtipom. Neuznáva toto delenie. Európska únia musí konečne celý Hizbalách zaradiť na zoznam teroristických organizácií, ak Európska únia chce byť dôveryhodná, ak chce efektívne bojovať proti antisemitizmu. Thank you. Frau... Ďakujem pani Silvia Spurek. Ďakujem, pán predsedajúci. Ako sme už počuli, eh, agentúra FRA aj Eurobarometer ukazujú, že antisemitizmus narastá v EÚ. Podľa prieskumu FRA agentúry ľudia nemôžu žiť bezstarostne kvôli tomu, že sa boja o svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich rodinných príslušníkov. <clears throat> Ale mnohí toto ešte stále popierajú. Politici aj médiá v Európe popierajú antisemitizmus. Keď som bola zástupkyňou komisára pre ľudské práva, som často počula, že v Poľsku neexistuje antisemitizmus, ale pritom sme riešili takéto útoky aj násilie. Sme v 21. storočí a stále viac ľudí v EÚ si myslia, že niektorí ľudia si zasluhujú odlišné zaobchádzanie kvôli náboženstvu, farbe pleti, pôvodu. To je naozaj nepriateľné. Európska únia jednoznačne potrebuje teraz stratégiu na boj proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii, aby sme mohli bojovať proti tomuto fenoménu. Ďakujem. Our next... Madame, do you... Mm, pani kolegyňa, akceptujete modrú kartu? Áno, máte slovo. Mm. Chcem sa spýtať, či v čase, keď ste sa zaoberali problematikou ľudských práv, či si spomínate na antisemitistické akcie polícia Chcem totiž zdôraziť, že každý prejav antisemitizmu bol naozaj predmetom činnosti policie a nikdy to neakceptovala polská policia. Tak prosím vás, nehovorte v tejto snemovni blúdy. No a teraz sme urobili dve chyby, hovorí predsedajúci. Vy ste boli na rade uh, ako rečník, takže nemáte právo už na modrú kartu a vy ste ani nepoložili vlastne otázku, bolo to len konštatovanie. Nechám to ale na pani poslankyňu Špurek, aby uh, sa k tomu vyjadrila, čo si myslí. Áno, dobre, chcete sa vyjadriť? Áno, chcem odpovedať. Toto nebola ale otázka, samozrejme. Áno, nestačí to, že policia re- reaguje alebo že e, prokuratúra e, trestne stíha. Ja som často ja som často nepozorovala náležitú reakciu, totiž bola som zástupkynia pre problematiku ľudských práv. No ja si myslím, že tí, ktorí mali veľmi vysoké verejné funkcie vo vláde, nekonali náležitým spôsobom. Ke Ďakujem. A teraz je e, na rade pán Jean-Paul Garo. Táto téma rozpravy sa často otvára tu v sále na plenárke, ale riešime ju e, stranicky a ne, kompletne nedostatočne, pretože nikto v tejto väčšine e, nepoukazuje na útoky na kresťanov na celom svete, e, útoky na e, kostoly kresťanské alebo e, znesvedcovanie kresťanských cintorínov. Tento, táto plenárna sála nechce položiť tie skutočne narušujúce otázky. A aký to má všetko dôvod, prečo je toľko útokov na Židov a kresťanov v súčasnosti. A vy viete veľmi dobre, prečo to tak je. Je to nástup islamizmu a posilnenie totalitarizmu. Naši ľudia tým trpia a vy odsudzujete nenávisť, ale mýlite sa v tom e, cieli, na ktorý ukazujete. Vy hovoríte o populistoch. Nie. Mali by ste sa zamerať na tých, ktorí nenávidia európsku civilizáciu, ktorí nenávidia individuálnu slobodu. E, tí, ktorí by nám chceli vnútiť barbarskú spoločnosť, ktorá nie je našou spoločnosťou toto musí byť náš spoločný boj, bojovať spoločne proti islamizmu, radikalizmu a terorizmu, ktorý je tou najväčšou hrozbou pre demokraciu v 21. storočí. A teraz sa hlási pán Helmut Gojking. Príjemný dobrý deň vám prajem. E, mňa to zasko- zaskočilo, čo som tu teraz počul. Antisemitizmus mm, viedol k najväčšej genocíde v dejinách, históri- v dejinách ľudstva. Je to e, niečo otrasné a odporné. A e, antisemitizmus e, nezmizol z Európy po roku 1945. E, premietol sa do nových foriem, je veľmi prispôsobivý a zakorenil sa hlboko v našej spoločnosti. To ukazuje aj naša dnešná rozpráva a populisti v Európe využívajú nielen podprahovo antisemitizmus, často veľmi cielenie a otvorenie e, Znova roznecujú v hlavách ľudí túto nenávisť e, proti Židom. A našou povinnosťou teraz e, je túto cynickú nenávisť vykoreniť z našej spoločnosti aj politiky. Je to náš záväzok, nás všetkých vykoreniť z hlav ľudí antisemitizmus. Na to potrebujeme hrdinov, občanov, ktorí sa e, postavia proti. A dámy a páni, na záver aj ja vás vyzývam, prosím, vo vašich vlastných členských štátoch aj vy sa staňte týmito e, hrdinami. Ďakujem pekne. A teraz pán Melo Nuno. Ďakujem veľmi pekne. Antisemitizmus je skutočne e, príkladom neludského konania a my nám sa podarilo zachrániť e, v Portugalsku približne 30 tisíc Židov pred týmto barbarstvom. Portugalsko bolo neutrálnou krajinou a vláda sa v jednom momente rozhodla neudelovať viac víza Židom a odvážne akty a diplomatov si vyžiadali vysokú cenu ich život. No a často upadli do zabudnutia a zomreli v hrozných podmienkach. 1967 ehm, bol stený príslušný portugalský diplomata a dostal za to čestný titul. Na to treba aj uznať celosvetovo, čo u nás urobili odvážni, odvážni diplomati. Skutočne počúvali hlas svojho svedomia, Kresťanský demokrat demokratov Portugalčia, rád by som si o to uctil. Ďakujem pekne. Pán Lukas Kohut, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pre... Ďakujem pekne. Uh, antisemitizmus, nenávisť, diskriminácia, xenofóbia, to všetko v Európe narastá u nás a v Polsku sú zóny bez LGBTI, čo parlamenta správne odsúdiť. Ja nie som, žiť nie som príslušníkom LGBTI ale neznamená to, že môžem ostať nečine e, stáť. Nenávisť, diskrimináciu sú e, deštrukcia, e, ničia spoločnosť. No a tiež si myslím, že čo by sa stalo so mnou, keby vyhlásili nejaké zóny, kam by som ja nemohol ísť, ako už povedal Marian Tursky, ten, kto prežil holokaust, povedal, že šova sa nestala zo dňa na deň. Bolo to v malých krokoch, v malých aktoch diskriminácie a potom v väčších krokoch do spoločku koncentračným táborom. My nemôžeme nikdy dovoliť, aby sa to opakovalo ako Európsky parlament. Musíme jednoznačne bojovať proti všetkým formám nenávisti a diskriminácie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pán Nikolas Festa. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Jeden za eh, obrovských problémov je eh, klamstvá v tomto parlamente. A eh, pani Rís hovorí o, o, o umúčenom, umúčenom, hovorí o umúčenom židovi o Francúzsku a povie jeho meno, ale nehovorí, že islamský pristahovaleca ho zabil. No samozrejme nehovorí sa o tom, že BZS sa nedostane nikdy na zoznam teroristických organizácií a rovnako ani Hizbalách, ale súčasne tento parlament sa zasadzuje za to, aby sa otvárali hranice, aby sme mali programy presídlovania, Global Compact a o migrácii, totiž aby čoraz viac moslimov prichádzalo do, do Európy. Berlínsky židia hovoria, že tri štvrtiny útokov je páchajú moslimi a islamisti, no a samozrejme financujú aj antisemitizmus a Palestíniu a totiž Al-Fatah a Hamas. 1,5 miliónov denne, ako povedal dnes pán Borel. Keď chcete bojovať proti antisemitizmus, tak by ste eh, mali zastaviť tieto finančné toky najskôr. Vážený pán kolega, aby som chcel požiadať, aby ste slovo klamstvo a klamstva nepoužívali tu v tomto rámci. No a o slovo sa teraz prihlása pani Lena Dupont. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené kolegyňa, a kolegovia, Nuša, bola rozprava. Prvú rozpravu sme mali o antisemitizme, sme mali v súvislosti s udalosťami v Hale. Dnešná rozpráva sa uskutočne pri príležitosti mm, mm, mm, pripomienka holokaustu, už eh, antisemitizmus, nekonečný antisemitizmus, rasizmus, nenávisť neustále rastú, no a my nemôžeme polaviť, no musíme to pozorne sledovať, ale ešte dôležitejšie ako len eh, sledovanie sú naše činy, ktorým bojujeme proti, eh, proti nenávisti OBSE. OECD hovorí, že mnohé zločiny sa nedajú klasifikovať ako, ako nenávisné mm, činy. No a pre nás to môže znamenať len jedno. My musíme brať vážne situáciu e, obeti, e, vyhrážky na internete, online a offline proti tomu bojovať a rozhodne proti tomu e, postupovať, pretože len spolu budeme úspešní. Ďakujem pekne. A slovo dostá pani kolega Junkevičiene Antisemitizmus je diagnóza závažnej choroby v spoločnosti, avšak a, eh, a, eh, liečba a, eh, si vyžaduje toho poznať príčiny a sú externé a interné. Interné sú jasné, a sú ako vírusy, ktoré mutujú a sú aktívne v prostredí nahnevaného nacionalizmu. Tie musíme odstrániť jedna z externých príčin, o nej sa nehovorilo a to je pokritická politika Kremlu voči Európe. Na jednej strane útočia na krajiny za to, že sú antisemitické a zdajú boju s nacizmom, ale na druhej strane financujú nacionalistické strane, strany v EÚ. Návrh Putina, aby stáli členovia Bezpečnostnej rady, hovorili o antisemitizme je falošný, pretože Rusko samé obnovuje totalitárny stalinizmus na základe nenávisti. Boj proti antisemitizmu musíme vidieť v svetle skutočnosti rehabilitácie obetí všetkých totalitných režimov. Pani Michála Šojdrová, nech sa páči. Kolegyne a kolegovia, túto diskusiu vedieme preto, že sledujeme nárast antisemitizmu, rasizmu, a nenávisných prejavov. My nechceme ďalšiu eskaláciu, e, pretože vieme, že môžu viesť aj k politickému zneužitiu, ako to bolo aj v minulosti, že to vedlo k 81% židovskej populácie dnes v Európe uvádza obavy z antisemitizmu a to sa nevyhýba ani v strednej a východnej Európe, kde moslimská populácia, počet moslimov je nízky. A dokonca v Polsku uvádza antisemické nálady 48% občanov a v Maďarsku 42% občanov. Ako sa brániť proti týmto prejavom nenávisti, či už je to antisemická a rasistická alebo obyčajná ľudská nenávisť, ktorá je proti ľudskej dôstojnosti. Hlavne treba poznať históriu, potrebujeme vzdelávania. Ja doporučujem etickú výchovu, netolerancia, netolerovať vo verejnom priestore tieto prejavy, ako to hovorila pani mm, podpredsednička komisie, ja chcem uviesť konkrétny príklad. Je to konkrétny príklad statočného prejavu proti nenávisti, ktorý sa náš kardinál Duka jasne vymedzil a ohradil proti nenávistnému nápisu na moslimskej mešite v Českej republike. A to treba oceniť. Ďakujem. Pani Magdalena Adamovič, nech sa páči. Dziś już kilka razy Hovorili sme, počuli sme o Marianovi Turskom, ktorý bol väzňom v Auschwitzi, opisoval mechanizmus. Najprv to bolo také nevinné vylúčovanie, stigmatizovanie a potom agresia až po útoky na toho druhého. No jeho výpoveď je veľmi aktuálna, pretože ten nedostatok reakcie a tá akceptovanosť vedie niekedy ku tragédii. Ja si myslím, že máme všetci zodpovednosť musia sa spamätať tí, ktorí šíria nenávisť. Ale platí to pre nás všetkých, ktorí sa prizeráme a vlastne to akceptujeme. Musíme povedať, zastavme sa, je to naša povinnosť a mlčanie znamená faktický súhlas a potom to už bude neskoro keď to budeme považovať za niečo normálne. A preto ten eh, väzeň sa teda oslovil všetkých. Prosím vás, nebudeme e, predpojatí. E, predsa ide o e, obmedzovanie našej slobody. Snažme sa predstaviť si svet bez nenávisti. Ďakujeme. A o slovo sa prihlásil pán Peter van Dálent, Dálen, ktorému hmm, Ďakujem za jeho iniciatívu, prezentáciu stránky proti antisemitizmu. Ďakujem pekne, pán predseda. 75 <coughs> rokov po Auschwitzi je antisemitizmus v Európe stále nažive, no a na organizácia od roku 1948 84 sleduje útoky na Židov a dospeli k záveru, že rok 2019 sa uskutočnilo 1800 prípadov len vo Veľkej Británii. No a samozrejme máme tu množstvo tragických udalostí, ako je útok na synagógu v Hale minulý rok, ale my nesmieme zabúdať aj na to, že 7 členov lebristickej strany opustilo stranu, pretože pán korbín e, nezaujal jasné stanovisko proti e, antisemitizmu. No a my musíme teraz skutočne sa pripojiť k tejto iniciatíve. Zastavme antisemitizmus, prosím. Podpíšte všetci príslušnú petíciu. Herr Hidvegi. Pán Hidvegi, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dnes hovoríme o veľmi dôležitej téme. Je úplne jasné, že e, dôsledkom druhej svetovej vojny e, bola nulová tolerancia voči antisemitizmu. V Maďarsku je v tomto absolútny konzensus členovia židovského spoločenstva žijú v naprostej istote, môžu uplatňovať svoju vieru. Sme hrdí na to, že v Maďarsku prežíva renesanciu židovská kultúra. Ľudia sa cítia istí a starajú sa o svoje dedičstvo. Zase v západnej Európe rast rastie počet e, útokov voči Židom. Isté, že na jednej strane musíme to e, jednoznačne odmietnúť, ale treba hovoriť aj o nebezpečenstve moslimského antisemitizmu, ktorý prispieva ku zvyšovaniu celkového počtu takýchto útokov. Proti tomu musíme vystupovať. Ďakujeme. A pani Kokalari. Ďakujem pekne, pán predseda. Musíme sa obzrieť do minulosti a nenávisť, diskrimináciu, rasizmus musíme poraziť. Židia vo Švédsku sú tomu mimoriadne vystavení, pretože čelia útokom z viacerých strán jedno od eh, nových nacistov, lavicových extrémistov, islamistov a, a eh, od tých, ktorí nenávidia štát Izrael. No a, a kto zdvihne svoj hlas, keď mladí už nechcú ukázať svoju židovskú vieru, pretože majú strach eh, z ohrozovania na školách. Kto bude konať, keď synagógy Malmö alebo v Jeteborgu budú čeliť útokom? Určite nie švedská vláda. Ja Chcem, aby EU chránila Židov v Európe, aby mladí boli lepšie vzdelávaní, aby sme mali pravidlá tak, aby financovanie extremistických extremistických náboženských skupín bolo zastavené. Ďakujem pekne a ešte predtým, než prejdeme k spontánnej časti našej rozpravy, dostane slovo pán Asem Ademov ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Dnes sa odsudzujeme prejavy antisemitizmu a rasizmus, rasizmu na základe národnosti, etnicity a náboženskej nenaznášanlivosti. To je jasné, pretože takéto aktivity nemajú čo robiť. Avšak musíme sa pozrieť aj sami dobre na seba a spýtať sa, či môžeme vyzvať našich voličov by ukázali civilizovaný prístup a sme dobrými príkladmi my sami na poslednom plenárnom zasadnutí kolega z Grécka roztrhol tureckú vlajku Hemicykličovej je demokracie. Ja sa pýtam, či to je príklad dobrého správania, alebo či to je nenavistný prejav. Máme my poslanci Európskeho parlamentu právo takto zneužívať národné symboly. Kolegyne, kolegovia, predtým niečo požiadame eh, naše kolegyne a kol, naše, našich voličov, aby bojovali proti nenávisti, musíme sami ísť príkladom. Ďakujem pekne za všetky tieto vystúpenia. Teraz náš eh, systém spontánnych prejavov. Pán Hartmann ako prvý. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia Auschwitzu. Mysli, mysleli sme si, že sa každý poučí a že budeme navždy na to myslieť. A teraz eh, na začiatku 2020 nemôžeme povedať, že žijeme bez xenofóbie, antisemitizmu, keďže tieto javy viedli k veľkým tragédiám. Teraz sa tešíme zo slobody cestovania a podobne, ale nezabúdajme, že Európska únia sa zrodila z potreby E, pokoja, predbiehaniu, teda nerealizovaniu konfliktov a tam patria patria myšlienky tolerantných spoločenstiev, parlament, Európska komisia, jednotlivé vlády členských krajín musia konať, aby eliminovali všetky prejavy rasizmu, diskriminácií v našej spoločnosti. Ďakujem. pán kolega Milan. Ďakujem pekne za slovo. Antisemitizmus, rasizmus a xenofóbia sú eh, pojmy, eh, ktoré sa čoraz viac objavujú v Európe a vo svete, aj keď dnes hm, sú známe hlavne preto, že eh, tieto, tieto javy odsudzujeme a bojujeme proti ním Nuša v Európe máme mm, tu hrozba autoritatívnych, autoritatívnych lídrov, máme s nimi aj zlé skúsenosti z minulosti, bohužiaľ je tu stále veľa predsudkov, ktoré vychádzajú z, z e, histórie. Tak sa v Taliansku, kde v oblasti kde žije veľká e, slovinská menšina objavili nenávisné nápisy a ja čakám, že talianská vláda alebo Taliansko na to príslušne zareaguje. Európska politika má veľkú, veľkú zodpovednosť, aby bojovala proti všetkým formám neznašanlivosti. Ďakujem. Kučok. Pán Kučok. Vyjala som sa slova, pretože akékoľvek prejavy antisemitizmu, rasizmu a nenávisti eh, nie sú iba prejavom menšiny, ale je to vlastne spoločný európsky problém. Ako vyriešiť tieto všetky problémy? Dám vám, dám vám príklad. Eh, moja krajina, Bulharsko, Valery Semionov, bol zvolený, teda je extrémista, bol zvolený ako hovorca parlamentu za podpory bulharskej socialistickej strany. Je to osoba, ktorá sa snažila eh, zísť, teda, eh, popierať eh, právo ľudí, aby navštívili svojich príbuzných. Takže prosím vás, e, snažme sa o našu dôstojnosť a slobodu všetkých občanov. Pani kolegyňa Herzberger. Do mikrofónu, prosím. V Európe sa stále viac rozširujú také javy ako antisemitizmus, rasizmus, prejavy sú stále uh, urážlivejšie a žiaľ sú požehnané právne, ako napríklad e, rozpravy v Nemecku, tak e, sa to hodnotí ako isté privilegium. No a rasistické útoky e, drasticky vzrastajú, či už ide o ľudí inej pleti, čierni, sinti, rómovia sú cieľom. Konkrétne v minulom roku boli útoky v Nemecku, napríklad konkrétne v Hale, kde sa útočilo proti poslancovi Bundestagu, keďže pochádzal z Afriky. Minulý týždeň vo voľbách v Durínsku sme boli svedkami alarmujúceho e, skutku, e, kde z mocenských e, dôvodov došlo vytvoreniu zväzku s extrémistami. Minulý týždeň e, sa e, sprevádzalo divadelné predstavenie handlivými výrokmi. Nechceli dovoliť, aby sa e, hral, hralo toto predstavenie. roky 2014-2024 boli predmetom analýzy a práve v období, kde sa stále rozširuje zlá nálada, preto je veľmi dôležité, aby každý z nás E, e, sa držal politickej kultúry rovnoprávnosti, solidarity a aby e, bol proti antisemitizmu. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Le Breton. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predsedajúci. Antisemitizmus sa vracia do Európy. Napríklad vo Francúzsku v roku 2019 e, sme si prečítali správu, ktorá hovorila o tom, že za rok o 74 stúpol počet e, činov antisemického charakteru. Mnohí naši Židia sa cítia byť ohrození. Musíme bojovať proti týmto znepokojúcim e, tendenciám, ale musíme si uvedomiť, čo sú zdroje antisemitizmu. Poprvé, máme antisemitizmus extrémnej pravice, to je ten najstarší, pretrvávajúci. Potom je tu novší zdroj, extrémna ľavica. A to je e, v podstate taký, e, taká odnož e, antisionizmu. A potom máme tretí zdroj, islamistickú ideológiu, ktorá prichádza aj v dôsledku nekontrolovanej migrácie. A to je ten najnebezpečnejší zdroj. My sme už príliš dlho nereagovali. Musíme teraz túto nenávisť zastaviť a bojovať proti nej. Pani Roza Tomašič. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nárast eh, antiseminizmu je veľkou hrozbou pre modernú Európu, totiž tí mainstream politiky hovoria, že kránia menšiny. Väčšina židovskej komunity chce vycestovať No to je dôkaz pokritectva, nie je to jediný prejav. Niektoré skupiny v našej spoločnosti sú rovnejšie ako iní. Uvažuje sa o súdoch e, tých, ktorí závisia od podpory štátu. Úspešnejšie komunity ako židovské sú odmietané. Ďalej migrácia, integračná politika tá umožnila rozkvet antisemitizmu a rasizmu na európskej pôde. No, je to už dlhá tradícia boja proti rasizmu, máme veľa obetí, pripomíname si obete fašizmu. Musíme mať túto historickú pamäť. Boj proti antisemitizmu sa nemá využívať na to, aby sme kritizovali tých, e, ktorí ilegálne chcú e, kritizovať izraelskú vládu. To nemôžeme stotožňovať s antisemitizmom sloboda a spravodlivosť sa musia zachovať. E, Trump a Izrael e, e, protirečia medzinárodnému právo a dodržiavaniu ľudských práv, ale my nemôžeme si zamietať útočníkov a obete. Musíme brať tiež do úvahy, že izraelská vláda nerešpektuje svoje vlastné dejiny Ďakujem pekne, pán predsedajúci. je veľmi dôležitý boj proti antiseminizmu a nenávisti. Potrebujeme na to stratégia, e, primerané politiky, ale táto politika sa musí realizovať veľmi rýchlo vo všetkých členských krajinách, v hlavných mestách, ale takisto na vidieku bez týchto aplikácií budeme prežívať také e, situácie ako konkrétne napríklad e, v Rumunsku. Konkrétne e, prepustili v Rumunsku dvoch zahraničných pracovníkov bez dôvodu a orgány to nepotrestali, hovorili, že to nepatrí do ich kompetencie. Máme tu mnohé e, roky nenávisti voči druhých. My predsa nežijeme v stredoveku. My by sme e, sa nechceli vrácať k hrôza minulosti. Ďakujeme. A a teraz pani podpredsednička komisie Jourová. Vážený pán predsedajúci, Ďakujem veľmi pekne za podporu Európskeho parlamentu v tejto téme. Chcem zareagovať na vaše komentáre. Vy ste spomenuli prieskum základ... Eurobarometra a agentúry pre základné práva a tie naozaj ukazujú znepokojujúce až šokujúce údaje. Ak sa spýtate židovských občanov v Európskej únii, čoho sa najviac obávajú, tak odpoveď je bezpečnosť. A ak sa spýtate Európanov, ktorí nie sú židovského pôvodu, tak povedia, že sa obávajú o svoje zdravie, o pracovné miesta, o rodiny. No a to je naozaj alarmujúce, že Židia majú takéto, takéto elementárne obavy a že sa zamýšľajú nad tým, že opustia Európu. E, židovskí občania, e, keď odchádzali z Európy e, a opúšťali Európu, to, to nebol nikdy dobrý znak. Pani Ríse, ktorá už odišla, sa pýtala, či robíme dosť. Musím s poľutovaním povedať, že nie, nerobíme zatiaľ dosť a všetci z nás máme povinnosť zintenzívniť naše úsilie. Komisia pracovala veľmi usilovne na tom, aby e, dosiahla hmatateľné výsledky v boji proti antisemitizmu. E, rozhodli sme sa prijať e, definíciu AIRA antisemitizmu, ktorú teraz používa väčšina členských štátov. Otvorene hovoríme o zdrojoch antisemitizmu. A takisto sa to tu spomenulo je to extrémna pravica, extrémna ľavica a islamistický radikalizmus, ale takisto aj konšpiračné teórie. A preto žiadame od ministrov vnútra členských štátov, aby e, vytvorili stratégie členských štátov na úrovni členských štátov, stratégie pre boj proti antisemitizmu s konkrétnymi plánmi najmä v oblasti bezpečnosti a v oblasti vzdelávania. Stratégie sú teraz e, teda v procese zrodu. Počas nemeckého predsedníctva budeme bližšie tieto stratégie skúmať a rozhodneme o tom, ako pokračovať. E, želáme si konkrétne opatrenia, ktoré budú vybavené aj finančnými prostriedkami. No a v oblasti bezpečnosti to je netolerovateľné, že e, židovské komunity si musia financovať vlastnú ochranu e, napríklad synagóg alebo svojich škôl a budov. Musíme urobiť viac aj pre vzdelávanie. E, toto má byť takisto v národných stratégiách a musí to byť vybavené finančnými prostriedkami. A tu budú potrebné aj európske peniaze, pretože v programe pre hodnoty sme vyčlenili aj na toto peniaze. Bola som pred dvoma týždňami v Osvienčimskom múzeu, keď sa e, pripomínalo 75. výročie oslobodenia tábora a počula som svedectvá e, väzňov, ktorí prežili. Onedlho už e, nebudú medzi nami žiadni preživší, takže už nebudeme môcť počúvať tieto autentické svedectvá, ale musíme pamätať stále na to, čo to bol holokaust. My e, diskutujeme stále vlastne o výsledkoch holokaustu, o tých rôznych štatistikách, ale musíme začať seriózne hovoriť aj o zdrojoch holokaustu, ako to vlastne všetko začalo. E, o tomto e, hovoril Marian Turský v Osvienčime. On nehovoril o minulosti, hovoril o prítomnosti, o tom, ako by sa to mohlo zopakovať že to na začiatku vyzerá e, nevinne, je to pomalý vývoj a e, že bude vlastne žiť z našej pasivity, z našej ľahostajnosti. A on e, veľmi varoval voči ľahostajnosti. <clears throat> No a posledná pripomienka. Tie prejavy nenávisti na internete. Prijali sme dohodu s veľkými IT spoločnosťami, aby e, aktívnejšie odstraňovali prejavy nenávisti, ale to nestačí. E, za každý prístupok musí prísť aj trest na internete. A preto žiadam od policajných a justičných orgánov v členských štátoch, aby naozaj vyšetrovali tieto prípady, aby ich trestali, aby ich stíhali, aby jednoducho sa tí páchatelia nemohli už naďalej spoliehať na to, že na internete neplatia zákony. Musíme urobiť oveľa viac. Justičné orgány začali už pracovať aktivnejšie, ale stále mi hovoria, že v Európe v 21. storočí e, trestný čin nepozná hranice. E, digitálne e, trestné činy nepoznajú hranice, ale justičné orgány majú problém prekračovať hranice, nemôžu získať dôkazy z iného členského štátu napríklad. A preto vás požiadam, aby ste sa opäť zamysleli nad nariadením o elektronickom dôkaze. To pre, predložila komisia za takýmto účelom. A ak prejde nariadenie o elektronickom dôkaze, tak to naozaj pomôže takéto činy stíhať. Ďakujem pani podpredsedníčka. A ešte za eh, predsedníctvo eh, sa eh, vyjadrí pani Brniač. Ďakujem poslanci, poslankyne. Rada zamieta akékoľvek formy antisemitizmu, rasizmu a nenávisti. Potrebujeme, máme nástroje, ktoré musia byť implementované v praxi, ale musia byť sprevádzané cielenými opatreniami v oblasti vzdelávania, takisto verejnou diskusiou a protinaratívom. Rada bude monitorovať túto tému pozorne a budeme osobitne venovať pozornosť názorom, ktoré ste dnes predniesli v tejto rozprave. Ďakujem za pozornosť. Rád by som sa vám srdečne poďakoval za priebeh tejto rozpravy. Ďakujeme všetkým účastníkom rozpravy. Týmto ju môžem uzavrieť. A teraz jedno oznámenie zo strany, strany EPP a týka sa to zmien nominácií vo výboroch. Tieto rozhodnutia e, budú zverejnené v zápisnici z dnešného zasadnutia a v deň oznámenia takisto nadobúdajú účinnosť. No a teraz pristupujeme k ďalšiemu bodu na programe rokovania. Vyhlásenie Rady a komisie o pretrvávajúcej o hrozbe pre právny štát v Poľsku. Používanie inštitútu modrej karty a takisto prihlášky do e, spontánnej rozpravy, keď aj tieto pravidlá nemusím opakovať, pretože ich všetci e, poznáte. A opäť dostane, dostane slovo zástupkynia rady pani Nikolína Brniač. Pán predsedajúci, vážené poslanky, vážení poslanci, zdôrazňujem opäť, že právny štát je kľúčový pre všetky naše demokratické systémy. Ako pripomína strategická agenda EÚ, právny štát je zárukou, že naše spoločné hodnoty budú chránené. Demokracia, právny štát a základné práva nemôžu byť vnímané izolovane. Sú to prvky, ktoré sú prepojené, navzájom od seba závislé. Jeden prvok nemôže existovať bez tých ostatných. Je našou spoločnou zodpovednosťou, aby sme zabezpečili to, že dodržiavanie právneho štátu sa bude posilňovať a bude to kľúčovým milníkom nášho základného projektu. Nezávislosť justície je kľúčová pre právny štát. Takisto je kľúčová, aby sa dodržiavalo riadne fungovanie nášho právneho poriadku. Pokiaľ ide o článok 7, pokiaľ ide o Polsko, tak ako to 27. februára 2018 pustila komisia, keď sme hovorili o tejto téme už v januári, Mali sme tri vypočutia v júni, septembri a decembri roku 2018 na Rade pre všeobecné záležitosti. Potom Rada bola informovaná ohľadne vývinu situácie, čo sa deje v Polsku. Aktualizácia bola prediskutovaná na Všeobecnej rade a takisto ešte teda aj v roku 2019 vo februári, apríli, septembri a decembri. Rada sa venuje tejto záležitosti a predsedníctvo je pripravené pokračovať v tejto téme. My dúfame, že budeme pokračovať v dialogu na politickej úrovni medzi komisiou a Polskom a že to prinesie výsledky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani podpredsednička komisie, pani Jourova. Máte slovo. Vážený pán predsedajúci, poslanci, poslanky, istotne si pamätať, že 15. januára Komisár Reinders a ja sme vás informovali o aktualizácii, pokiaľ ide o Polsko. Odvtedy je komisia v kontakte s polskými orgánmi. Komisár Reinders sa stretol s predstaviteľom Ministerstva pre spravodlivosť 24. januára a ja som navštívila 28. januára Polsko. Pri tejto príležitosti som sa stretla s predsedom Sejmu a Senátu, s ministrom pre spravodlivosť, najvyšším sudcom ako aj s, e, s prezidentom ústavného súdu a s ombudsmanom. A ja som pozorne načúvala argumentácii zo strany polskej strany a vysvetľovala som, že postoj komisie je, že my sme k dispozícii pre férový dialog, aby sme riešili tie problémy, ale zároveň komisia bude aj naďalej plniť svoju úlohu ako to, že máme dohľadať na plnenie zmluv. A pokiaľ ide o využívanie postupov pre porušovanie. Tieto budeme uplatňovať vždy, keď tu bude dochádzať k stretom, pokiaľ ide o kompatibilitu s právom únie. Ďalej ten článok 7 pokračuje, pokým táto situácia sa nezlepší, pretože sú tu náznaky, že sú tu systemické porušovania právneho štátu. Pri poslednej diskusii sme vás informovali o návrhu zákona, ktorý má oklieštiť judikatúru. Ja som vysvetlila, že to sa dotýka takých záležitostí ako nezávislosť a vlastne toto iba naďalej nás e, rozjatrilo na úrovni komisie. Z tohto dôvodu som zaslala list polským orgánom 19 e, decembra roku 2019 a tento list pripomínal to, že komisia chce spolupracovať s polskými úradmi. Sme posilňovali právny štát že budeme ísť uplatňovať cestu prevencie a budeme im pomáhať pri riešení problémov, keď tieto vzniknú. Zároveň som prizvala všetky štátne orgány, aby nepokračovali ďalej s tým návrhom zákona predtým, než sa neurobia všetky potrebné konzultácie. 16. januára Benátska komisia pripravila naliehavé stanovisko k tomuto zákonu, pokázala na veľké obavy a odporúčila neprijať to. 24. januára tento nový zákon bol prijatý zo strany Sejmu a 4. februára prezident republiky to podpísal. Tento zákon prináša viaceré problémy a obavy, pokiaľ ide otázku právneho štátu. Ako už bolo poznamenané zo strany Benátskej komisie, sú tu obavy, že tento nový zákon môže ďalej podkopávať nezávislosť justície v Polsku. Takisto poukazuje na nedostatok kompatibility s európskym právom a komisia teraz tieto problémy hodnotí detailným spôsobom. Chcela by som vás uistiť, že komisia je odhodlaná zabezpečiť plnú mieru dodržiavania európskeho práva a urobiť všetky potrebné opatrenia v tomto ohľade. Na dôvážok, pokiaľ ide o prijatie nového zákona, ďalšie, ďalšie problémy sa udiali 15. januára Najvyšší súd prijal dva rozsudky, pokiaľ ide o implementáciu predbežného rozsudku Európskeho súdneho dvora, pokiaľ ide o nezávislosť disciplinárnej komory. Najvyšší súd potvrdil pozíciu, ktorú prijal v rozsudku 5. decembra roku 2019 a poukázal na to, že disciplinárna komora nie je nezávislým súdom a ďalej je tu uznesenie z, roku, 23. januára, kde Najvyšší súd rozhodol, že sudcovia, ktorí sú ustanovaní na požiadavku Národnej rady do, pre justíciu, nemajú možnosť uh, ro, robiť súdne procesy. Takisto e, sa zrušili rozsudky, e, pokiaľ ide o všetkých členov disciplinárnej komory. Ďalší dôležitý prípad je skutočnosť, že ústavný tribunál uh, poukázal na ústav, neústavnosť eh, justi, eh, justičného systému. A toto vlastne nadvezovalo na to predbežné vyjadrenie súdneho dvora ešte z roku 2019. Pokiaľ je 28. januára roku 2020 ústavný súd prijal predbežné rozhodnutie, ktoré má pozastaviť uplatniteľnosť e, rozhodnutia Najvyššieho súdu. Pokiaľ ide o disciplinárny režim, istotne si uvedomíte, že 14. januára komisia sa uzhodla, že požiada a, a, e, súdny dvor, aby zastavil fungovanie disciplinárnej komory. A medzi časom môžem povedať iba toľko, že disciplinárna komora aj naďalej funguje vo svojej činnosti. Na záver by som povedala, že je mi ľúto, že musím povedať, že tieto najednovšie kroky vo vývine situácie poukazujú na to, že situácia je vážna. Takisto to sa odzrkadľuje aj v najnovšom rozhodnutí parlamentného zhromaždenia Rady Európy že sa otvoril monitorovací postup ohľadne fungovania polských demokratických inštitúcií a právneho štátu. Zároveň by som chcela zdôrazniť, že komisia zostáva pripravená, aby pokračovala v dialogu s polskými úradmi na to, aby sa riešili tieto problémy. Počas mojej návštevy úrady vyjadrili otvorenosť na to, aby tento dialog prebiehal na politickej a technickej úrovni